radom na tieto eh, nominácie, tieto menovania. Pokiaľ nie, tak tým pádom sú menovania schválené. Eh, uznesenie číslo 29 lomené 2010, ktoré bolo predložené eh, s poslancami Ticianom Motým a Anou Záborskou ohľadom vytvorenia systému rýchleho európskeho upozornenia SARE proti pedofilom a autorom alebo teda pachateľom sexuálneho eh, násilia. Eh, Vyzbírala eh, podpisy viac ako polovici členov, ktoré tvoria Európskeho parlamentu. Následne vzhľadom na článok 123 rokovacieho poriadku bude odoslaná destinátorom a bude publikovaná v textoch prijatých súčas, na súčasnom, teda dnešnom zasadnutí.